apríla súčasťou skupiny nezaradených. Od skupiny SAD sme dostali návrhy na vymenovanie postov v delegáciách a medziparlamentných zhromaždeniach. Tieto konkrétne vymenovania sú zverejnené v zápisnici. Ak nebudú žiadne námietky do schválenia tejto zápisnice, budú považované za schválené stredu podľa článku 74 rokovacieho poriadku spoločne s predsedom rady eh, podpíšeme 34 právnych aktov, ktoré boli, boli schválené v